Okay, very well then, despite some colleagues from ITRE. Hoc aj mnohí kolegovia z ITRE sú stále tu, musíme začať, pretože máme e, veľa bodov programu. Najprv otázka, či prijímame program, ak nemáte námietky. Bez pozmenení prijímame program. Ale naozaj potrebujem ticho. Kolegovia z ITRE, diskutujte mimo miestnosti. Please leave the room. Those who are not... Naozaj poprosím vás. Ďakujem vám naozaj za to, že od, odídete. OK, almost there. Bod 3 programu zmeny v sekretariáte výboru Envy. Chcem uvítať Giacomo Fasina, ktorý od 1. decembra pracuje pre nás z DG Expo. Rozlúčiť sa musíme s Evou Kanievskou a Ninou Neumann, ktoré od 1. januára odchádzajú e, v mene výboru Envy. Chcem obom poďakovať za podporu za celé tie roky a od srdca im želám e, veľa šťastia. Thank you. Uh, on interpretation status... Pokiaľ ide o tlmočenie, je disponibilné v 20 jazykoch okrem estončiny, lotištiny, gelik a možno aj dánštiny. Podklady eh, k stretnutiu sú dispozícii elektronicky v rámci programu eh, e-meeting a bude tu aj web streaming. Teraz bod číslo 4 programu a to je zasa raz hlasovanie, hoď ste asi unavení, e, budeme sa, e, stihneme to rýchlo. Najprv ide o reformu európskeho systému vlastných zdrojov. Spravodajcom je Ivo Belet. Môžeme hneď začať kompromisom 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto. To si preverím. Hlasovali ste, prosím, všetci. Naozaj. Tak potom končím hlasovanie. Príjima sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Kto je za? Prepáčte. Končím hlasovanie. Ešte nie, prepáčte. Hlasujte pomaly. Naozaj stlačajte tlačítka. Končím hlasovanie. Prijíma sa blahoželám spravodajcovi. Žiaden potlesk. Teraz bod 5 programu a to je hlasovanie o európskej stratégii na podporu bielkovinových plodín Spravodajcom je pán Hülvelni. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 22 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, zamietá sa 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 31 za, proti, zdržal sa niekto, to si preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 34 30 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2, za, proti, prijíma sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 40 za, proti. Zdržal sa niekto. To si musíme preveriť. We are checking 40. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 42 prvá časť za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 50 za. 52 častiach prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 52 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. 52. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 53 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 54 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 55 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 56 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 58 za, prepačte, 58 prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 59 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 62 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa Preveríme si 62 elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 60 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 61 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 77 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Chcete si toto preveriť? Preverme si 77. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 82. časť za, proti, zdržal sa niekto. 85 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 87 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 88 za, 93. Preverme si ešte 93. Končím hlasovanie. Zamieta sa 88 za, proti. Zdržal sa niekto. EPP nehlasuje dostatočne výrazne. 88 za, proti Zdržal sa niekto? To si preveríme. Končím hlasovanie. Príjme sa. dva za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 89 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 91 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 96 padá. 94 počastia, prvá časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto? Preverme si. Vy však nehlasujte rukami. Končím hlasovanie. Príjima sa. Druhá časť. Za. Proti. Zamieta sa. za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 21 za, proti. Zdržali sa. To si musíme preveriť. Pomohlo by nám, keby ste naozaj dvíhali ruky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 63 za, proti, zdržali sa. Preveríme to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 97 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 98 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 100 za, proti, preverme to. Closed. Končím hlasovanie. Príjima sa. 101 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 102 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 103 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 104 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 105 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 106 za, proti, to musíme preveriť. Closed. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 116 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 114 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 115 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 117 za, proti, zamieta sa. 118 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 120 za. Chcete si ešte preveriť 118? Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 120 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 119 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 121 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 122 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Úvodné ustanovenie, pozmeňujúci návrh 1, prijíma sa štvorka za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto. To si musíme preveriť. To už som povedal. Veľmi mi pomáhate. Ďakujem. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa, blahoželáme spravodajcovi. Ďakujem za to, že ste mi pripomenuli, že som Čech. No, no, uh, so may I ask you, those who want to leave us and go to celebrate whatever, make in Dobre, takže prosím, budeme pokračovať. Ak chcete opustiť miestnosť, tak prosím čo najrychlejšie. Takže OK. So, okay. uh, thank you and we will start Takže začneme s bodom 6 nášho programu, a čo je Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. A slovo dostáva náš spravodajca za EPP, pán Melo. Wakey, wakey. <laughs> Floor is yours now. <laughs> Please, colleagues, let the reporter... Kolegyne, kolegovia, prosím, dovolme spravodajcovi, aby nás informoval o jeho správe. Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Takže po portugalsky. Ďakujem pekne. Debata o európskom semestri je možnosťou pre zapojenie environmentálnej politiky do hospodárskej a finančnej politiky. No, ja predkladám podklady, ktoré by mali byť východiskom, malo by, mal by to byť základ, s ktorým budeme, na ktorom budeme pracovať ďalej. Čiže ja sa budem sústrediť na tie hlavné aspekty, pomeniem princípy a práva, ktoré sa definujú členské štáty a európske inštitúcie, majú spoločne povinnosť so sociálnymi partnermi. Nie je to jednoduché. Ďalej zdravotníctvo, to je samo o sebe hodnota. Na tom treba trvať. To je dobré aj pre sociálnu kohéziu. No a ďalej s európskym mechanizmom pre civilnú ochranu potrebujeme rezervu z vlastných zdrojov doplnenie k národným prostriedkom, tak aby sme na európskej úrovni vždy mohli reagovať na katastrofy, napríklad eh, kolesné požiare, ale nie len ďalej extrémne eh, ako napríklad eh, sucho, ktoré práve je v Južnej Európe, ale tiež katastrofické búrky, záplavy, signatári Parížskej dohody musia uvoľniť prostriedky na to, aby sa dosiahli ciele Ďalej vyzývame komisiu, aby mala stratégiu pre udržateľné lesníctvo, boj proti klimatickým zmenám. No a to je, pán predseda, už v podstate všetko. Ďakujem veľmi e, pekne. Je Sú to tieňoví spravodajcovia e- EKR, SAD, Zakuje pani Konečná, to tiež nie je. Takže Chcel by sa niekto vyjadriť za poslancov? Zdá sa, že nie, takže slovo dostáva komisia. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že ma počujete. Nevidím žiadny mikrofon, ale možno parlament sa už tak zmodernizoval. Áno. sledujeme dobre, takže Dobrý deň, ja som riaditeľ zodpovedný za implementáciu podporu členských štátov na generálne riaditeľstve pre životné prostredie. Komisia by chcela poďakovať výboru ENVY Európskeho parlamentu za podporu a za to, že sa zaoberáte touto vecou a environmentálnou dimenziou ročného prieskumu raste a európskym semestrom. A ešte za greening európskeho semestra Annual Growth Survey špecificky máme niekoľko pripomienok o návrhu správy, ktorá bola predložená v odseku 1. Návrh správy žiada nový rozvojový model pre štrukturálne reformy a investície a treba investovať do strategických oblastí. Možno si spomínate, že komisia vo svojom oznámení eh, v Európskom semestri 22. maja tohto roka povedala, že udržateľný rozvoj a cieľe udržateľného rozvoja sú plne integrované do semestra. Annual Growth Survey 2018 skutočne sa sústredí na udržateľný rast, kde sa hovorí, že investície ktoré zlepšujú environmentálnu udržateľnosť a majú potenciál zlepšiť produktivitu eh, v hospodárstve zlepšenou zdrojovou efektivitou a znižovaním nákladov a dopadov. Tiež sa tam hovorí, že cieľné investície do oblasti ako zdravie a obehové hospodárstvo môžu zvýšiť tak, produkty, tak produktivitu ako zamestnanie eh, verejné obstarávanie, investícia do odpadových a, a mm, vodných infraštruktúr, a biochemikálie a vody sú príklady, na ktorých treba pracovať. Takže my by sme chceli požiadať výbor Envy, aby dal podporu do referenciu tiež o týchto oblastiach. V odseku 8 návrhu stanoviska vyzýva komisiu, aby vytvorila udržateľnú stratégiu pre lesy. Komisia súhlasí s významom udržateľného lesného hospodárstva a s potrebou nie len, aby lesy boli odolnejšie voči efektom klimatických zmien, ale aj o, lepšie využitie, potenciálne zmierňovanie klimatických zmien, posilnením ich funkcie ako volcovače uhlíka. Toto má prominentné miesto v mnohých stratégiách. Európska stratégia pre lesníctvo, Európska stratégia pre biodiverzitu, pre prispôsobenie klimatickým zmenám a mnohé ďalšie a počet legislatívnych nástrojov a nástrojov financovania. Z nich sú dostupné na podporu eh, smernice a financovanie pre rozvoj vidieka a, a ďalšie. Nedávno 23. novembra tohto roka bojovali s poži- eh, lesným požiarom a klimatickým zmenám v Európe, eh, komisia navrhla novú záchrannú rezervu ako súčasť eh, civilnej ochrany a zlepšiť pripravenosť Európskej únie v rámci mechanizmu na zlepšenie ochrany proti lesným požiarom. Hlavné výzvy samozrejme sú zavadzanie týchto stratégií a cieľov do praxe a my E, žiadame o lepšie udržateľné lesné hospodárstvo a lepšiu ochranu lesov. Takže v podstate naše pripomienky sú také dvojaké. My by sme chceli požiadať Európsky parlament a výbor Envy o to, aby podporil zaradenie špecifickejších oblastí do odseku 1 návrhu stanoviska. A naša druhá pripomienka sa týka našich odporúčaní o lesoch, ktoré veľmi vítame. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Videl som tu ešte niekoho ďalšieho z komisie, alebo som sa mýlil. Áno, takže nech sa páči, máte slovo na stručnú pripomienku. Áno, ďakujem pekne, naozaj len veľmi stručne, pretože kolega už sa vyjadril dosť rozsiahle, aby som tiež chcela posia- po, a, poďakovať výboru my veľmi sledujeme eh, že vašu prácu, semester a tiež toto opatrenie je veľmi hodnotné pre našu budúcu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Pán spravodajca už sa nechce vyjadriť, teda k časovému harmonogramu, lehota na napríklad pozmeňujúceho návrhu eh, je 10. decembra o 11.00 a len v eh, anglicky na Envy by sa malo hlasovať 24. až 25. januára 2018 a o výbere Ekon to bude nasledovať 22. a 23. februára 2018. No dobre. Ja skontrolujem, či náš host už prišiel, či môžeme pokračovať s ďalším bodom nášho programu, ale musíme na ňo musíme počkať, aby sme zistili, či pán asi je už tu alebo nie. Um, Dobre, takže môžeme pokračovať bodom 7 nášho programu. To je výmena názorov s pánom Rasim, výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre e, lieky. A toto je súčasťou právneho, e, pra, pravidelného dialógu s touto agentúrou, takže sme veľmi radi, že máme príležitosť hovoriť o pracovnom programe agentúry roky 2018, pozrieť sa naspäť na rok 2017 a povedať niečo tiež o situácii v niektorých členských štátoch. Ehm, no, vypočujeme si, čo je nové, takže okamžite dávam slovo. Ehm, veľmi rád ehm, nášmu hostovi, nech sa, spá, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Želám vám všetkým dobré ráno. Je to pre mňa veľká čest, že opätovne môžem tu byť a informovať vás o našom minulom roku a využiť príležitosť a poďakovať pani Boržan za vynikajúcu spoluprácu. Po viac ako roku veľkej neistoty minimálne jedna neodpovedaná otázka sme našli odpoveď a vieme, že sa budeme stiahovať do Amsterdamu. A presťahovania agentúry a príprava regulačnej siete na odchod Veľkej Británie z EÚ znamenala európsku záťaž na našu činnosť a už 40 osôb sa exkluzívne venuje tejto otázke a nie sú teda schopní vykonávať svoje bežné úlohy. A to všetko ešte e, s znižovaním stavov, e, ktoré sme boli nútení vykonať za ostatných 5 rokov, a to napriek neustálem nárastu pracovnej záťaže a rozpočtu. No a preto som si istý, že nie je prekvapivé, keď musím povedať, že mnohí, mnohé z našich aktivít už sú týmto zasiahnuté. Interne sme museli škrtnúť školenia, audity, museli sme odložiť e, veľmi e, potrebnú aktualizáciu našej vlastnej IT infraštruktúry, e, pretože sme museli prioritizovať veci ako klinický skúšobný portál a musíme sa sústrediť na vlastné presťahovanie IT infraštruktúry. Na internete sme začali a museli sme znížiť rýchlosť ako sprístupňujeme údaje o klinických testoch. Museli sme e, znížiť e, počet stretnutia konferencií s partnermi a kolegami a museli sme prerušiť plány na európsky internetový portál s verejnými informáciami všetky, všetkých liekov, ktoré sú povolené v Európe. Pravdepodobne doteraz nikto si nevšimol tieto zmeny, kvôli ktoré sme urobili a, a tomu, že naši, náš personál, naši zamestnanci a, po nasadení realizujú náš pracovný program, ale my musíme byť pripravení, pretože v budúcnosti dopady na kvalitu a prácu budú viditeľné. No a aj napriek tomu som veľmi spokojný tento rok, pretože sa nám podarilo vykonávať našu hlavnú činnosť štandardoch, ktorý je od nás očakávaný a rovnako by som sa rád s vami poďakoval o niektoré ďalšie aktivity, ktoré sme dokázali skompletizovať pred týmto, touto zmenou veľkou, ktorá nás čaká. Napríklad pred e, niekoľkými týždňami sme spustili systém Eudra Vigilance, toto je veľmi dobré, pretože to je informačný systém, je základom pre podávanie správ o vedľajších, vedľajších účinkoch liekov v EÚ. No a toto umožňuje podávanie informácií a analýzu informácií oveľa jednoduchšie a zlepší to bezpečnosť pacientov v Európe. V septembri eh, sme rovnako uskutočnili prvé verejné vypočutie a vaša kolegyňa Linda McEvent to urobila, keď sa zúčastnila verejného vystúpenia e, dať pacientom platformu na to, aby porozprávali o svojej situácii, e, bola správna vec. Ja sa k nej jasne úplne súhlasím a ďakujem výboru Envy za to, pretože vy ste e, zohrali veľmi dôležitú úlohu v tom, aby sa toto verejné vypočutie mohlo uskutočniť. No a rovnako sa nám podarilo zvýšiť naše snahy o lepších dôkazov, ďalším zlepšovaním prístupu, čestnej angažovanosti s vývojármi. Myslím, že e, v roku 2017 dostaneme, dosiahneme rekord vo vedeckom poradenstve. E, tieto procesy, medzi, tam patrí zvýšenie hodnotenia zdravotnej technológie pacientov. No a máme už menej ako 16 mesiacov do presťahovania do Amsterdamu. Mesto splňa mnohé naše požiadavky, má vynikajúcu konektivitu a veľká väčšina zamestnancov EMA povedala, že Ehm, súhlasila mm, s presťahovaním. Ale dovolte mi povedať jednu vec jasne. Presťahovanie veľkej organizácie ako EMA do novej krajiny je veľmi komplexná úloha aj v tých najlepších e, podmienkach. A teraz je to ešte komplikovanejšie kvôli ambicioznému časovému harmonogramu, pretože my budeme musieť London opustiť, e, Londýn opustiť do 29. marca 2019. Hm, ja som stále optimistický, že sa nám to môže podariť, ale my musíme prekonať množstvo prekážok. Momentálne najväčšou prekážkou je, že v momente, keď sa budeme musieť presťahovať, naša nová budova v Amsterdame ešte pre nás nebude hotová a pripravená. Spolupracujeme úzko s holandskou vládou, aby sme našli adekvátne dočasné riešenie, a to treba čo najskôr riešiť, pretože prechodná budova bude veľmi dôležitá pre kontinuitu po koncu marca 2019. Ďalšia veľká neznáma je, koľko e, z našich zamestnancov sa presťahuje do Amsterdamu. E, náš vnútorný prieskum ukázal, že 61% zamestnancov je ochotných presťahovať sa, ale toto je ten najoptimistickejší scenár. A to znamená, že prídeme o petinu našich zamestnancov. To znamená takmer 200 osôb. Takáto obrovská strata bude mať dopady na našu prevádzku. A čo je ešte dôležitejšie, my zatiaľ nevieme, kto príde ešte, takže ešte nevieme, aké, akých odborníkov a Eh, stratíme ako eh, expertízu. No a to by sme pripravili tú expertízu, ktorá potrebuje EMA, tak to trvá dlhé roky operačnej pripravenosti. Musíme urobiť a eh, rovnako to starostlivo naplánovať. Sme to urobili interne. Odchod Veľkej Británie z EÚ znamená, že pracovnú zaťaž budeme musieť rozdeliť medzi 27 členských štátov EÚ No a v posledných rokoch sme vykonali, v poslednom roku sme vykonali analytickú prácu, aby sme identifikovali všetky nedostatky, možné nedostatky v expertíze. A musím, že som veľmi pozvodený proaktívnym prístupom členských štátov. Mnohé z nich už prijali, zrealizovali konkrétne investície a rozhodnutia o zamestnancoch, čo, ktoré na prekonanie odchodu Veľkej Británie z EÚ. Takže myslím, že spoločné snahy EMA a členských štátov nám umožnia, aby naše kľúčové činnosti boli udržané, ale samozrejme niektoré oblasti budú zasiahnuté, dovolte mi uviezť niekoľko z nich. E, budeme musieť ďalej redukovať angažovanosť aktérov, školenia a audity. Budeme musieť odsunúť alebo spomaliť implementáciu dôležitých legislatívnych aktov, ako lepšia regulácia, ochrana údajov, smernica o ochrane údajov alebo legislatíva o zdravotníckých zariadeniach. Budeme musieť eh, odsunúť implementáciu akčného plánu pre eh, moderné terapie a rovnako budeme musieť odložiť eh, pravdepodobne spoluprácu s ombudsmanom, v oblasti časného angažovanosti a to je pre nás veľké sklamanie, e, pretože sme jednou z inštitúcií, ktorá profituje z prístupu ombudsmana pri posilnení administratívnych e, postupov. Jej nedávna pozitívna revízia e, vakcín HPV ukázala, ako dôležité sú jej nálezy na posilnenie verejnej dôvery v našu prácu. Vážený pán predseda, dámy a páni, na záver mi dovolte ešte zdôrazniť, že toto je najkritickejší moment pre EMA v jej 20-ročnej histórii. Voľba Amsterdamu znamená, že môžeme optimisticky očakávať, že sa ne, to nebude znamenať krízu verejného zdravia ani žiadne deficity v monitorovaní liečiv a liekov, ani ehm, meškanie v schvalovaní liekov. Ale to bude mať cenu, ktorú musíme zaplatiť v mnohých ďalších oblastiach, ako som povedal. No a to na záver by som vás chcel požiadať. Máme pred sebou obrovskú výzvu a úspešne budeme len vtedy, keď budeme môcť počítať s vašou neustálou podporou. Ďakujem pekne, pán predseda, a teraz rád odpoviem všetky otázky. Um, now I give the floor uh, to uh, Madame Cabezon Ruiz, who, is, uh, who will be speaking on behalf of our... Ďakujem. Uh, v mene uh, Jany Borzan dostáva slovo. Kolegyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Plne chápem problémy ktoré každá zmena so sebou prináša. Určite vyvinieme úsilie, aby táto zmena bola, prebehla prúžne pre celú Európsku úniu. Bola by som rada, keby Eh, to bola by napríklad eh, Barcelona, ale viem, že teraz prežívame eh, ťažké obdobie, ale som si istá, že to vyriešime. Z otázok, ktoré by som vám rada položila, sú tu hlavne dve oblasti. Vakcíny a potom navrhy na výskum. EMA e Eh, na spôsob eh, centralizovaných povolení všetkých liekov, aj špeciálnych liečiv. a tiež eh, liekov na vzácné choroby aby e, sa stanovila cena a preplatenie e, pre e, občanov. Na tomto pracuje EMA. Tiež čoraz viac liekov sa zameriava na špecifické oblasti a my tiež podporujeme toto pomocou ďalších nástrojov. Ale um, ohľad, zohľadom na to, ako sa vyvíja medicína, myslím si, že to povedie k tomu, že skupiny budú menšie a výskum bude mať inakšie potreby. Myslím teda, že teda náš e, e systém e, grantov bude musieť byť prepracovaný. Neviem, e, či to je otázka. Práve zamyslíte si, že to je ekonomicky sociálne udržateľné, pretože tu nejde iba o to, aby sme sa zaoberali tým, či budeme schopní eh, ošetriť všetky eh, návrhy, ale ide aj o to, či budeme môcť zabezpečiť dostupnosť pre občanov. Takže mali by sme sa snažiť vytvoriť toľko stimulov, koľko je to len možné ale predsa v určitých prípadoch tu bude musieť ostať výlučnosť na trhu, exkluzivita a potom otázka rezistentnosti, tam je výskum samozrejme tiež dôležitý. Ale keď sa práve má prepracovávať tento systém, treba zohľadniť aj túto okolnosť pretože mikrobiálna rezistencia sa odlišne hodnotí a to súvisí aj s prostriedkami venovanými do tejto oblasti. Ako vidíte, trvá udržateľnosť tohto systému systému e, podpory a aké sú možnosti na trhu. A samozrejme očkovacie látky, samozrejme ich potrebujeme, ale e, kampanie v mnohých častiach e, Európy E, tie súvisia s tým, že očkovacie látky sa dostávajú e, naozaj do negatívneho svetla. E, otázkou je dostatočný podiel imunizácie. Potrebujeme tu aj kampaň, ktorá by bola veľmi transparentná, ktorá by hovorila o pozitívach a negatívach očkovacích látok aby občania vedeli, čo sa majú pridržiavať. Súvisí to e, totiž tým, aby sme zamedzili negatívnemu dopadu na celé obyvateľstvo. Ďakujem. Peter Jár, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem Guido Razi za váš e, prejav. Ja mám pochopenie s tým, že presťahovanie my z Londýnu do Amsterdamu samozrejme všetkých e, silne zamestnáva. My sme spolu pred pár mesiacmi už aj telefonovali, vtedy sa ešte e, v diskusiách spomínal argument, že treba nájsť atraktívne stanovisko pre vysoko kvality, e, kvalitných spolupracovníkov a tam neprichádza do úvahy každé stanovisko pre presun tejto agentúry z Londýnu preto ja mám e, veľké pochopenie, e, pretože mnohí ľudia nám no, sa s týmto zaoberajú, ako dobre e, zorganizovať tento proces, ale Ehm, prosím vás, pán Razi, to, že ste teraz hovorili výlučne iba o presťahovaní, to nie je možné. My sa každý deň zaoberáme s otázkou Brexitu tu v parlamente, takže my by sme mohli vlastne každý deň diskutovať len o Brexite, ale občania od nás, e, od Európy čakajú viac, než e, že budeme hovoriť iba o Brexite a s tým súvisiacimi problémy. Musíme byť akcieschopní, musíme si stanovať politické priority a stanovať praktické, a riešiť praktické problémy. A to očakávame aj aj od EMI, aj všetkých jej zástupcov. Pani Kabeson spomenula určité témy, tie nás zaujímajú tu vo výbore a tie zaujímajú aj pacientov. Takže prosím vás, prestaňte hovoriť iba o Brexite. Musíme riešiť problémy. A chcem e, vypichnúť ešte jeden problém, ktorý spomínala pani Kabeson a potrebujem k tomu vašej veľmi jasné vyjadrenie. Ide o antimikrobiálnu rezistentnosť O tom sme už častejšie e, diskutovali aj s vašimi spolupracovníkmi, aj tu na výbore. Nie je možné, aby sme e, tu stále iba rozprávali a nekonali. Tento parlament viackrát e, žiadal od Európskej komisie, aby vytvorila systém, Um, získavania nových antibiotík. To je veľmi komplikované, tu neexistuje jednoduchá odpoveď, ale musíme tu mať odpoveď. Jedno, čo robíme, ako prísne regulujeme antibiotika, ako prísne ich nasadzujeme, Dostaneme sa do situácie, včera som e, diskutoval s jedným mikrobiologom, ktorý povedal, že už sme v tej situácii, že tu budeme mať e, e, panrezistentných, panrezistentné organizmy a už veľmi dlho diskutujeme o vytvorení systému uvádzania na trh nových antibiotík, ktoré sa ale nemajú plošne nasadzovať, že to má byť veľmi prísne regulované. A teraz som s veľkou hrôzou si E, vypočul, Francois Groste sme s Jeanom Kohlom diskutovali, že komisia nemá žiadne plány predložiť pre túto oblasť e, nejakú legislatívu. A ešte s väčšou hrôzou som počul, že komisia prijala, že do júna budúceho roku E, bude e, pracovať na legislatíve a od júna už nie. Nebude predkladať žiadne legislatívne návrhy. To znamená, že v budúcich troch rokoch nedostaneme na stôl žiaden zákon, e, ktorý by sa venoval tomuto problému. A v tejto súvislosti potrebujem jasné vyjadrenie EMA. Máme ešte čas, môžeme Eh, čakať eh, a prizerať sa, ako tieto rezistentné baktérie eh, zabíjajú pacientov, alebo potrebujeme veľmi rýchlo zákonné úpravy, ktoré by prísne regulovali uvádzanie na trh nových antibiotík, aby sme tu nemali potom celoplošnú rezistentnosť. Treba naozaj na to tlačiť každý deň. Zomierajú ľudia v dôsledku tohto a my len diskutujeme a nič nerobíme. So Miriam Dali, person. Ďakujem veľmi pekne, Miriam Dali. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pán profesor Razi za to, že ste sem prišli a poinformovali nás e, o, o tom, čo, e, ako to vyzerá aktuálne s e, presunom. Ja chápem, že tu ide o obrovskú úlohu, je ešte väčšia, keďže je času naozaj veľmi málo na to presťahovanie v určitom bode ste spomenuli aj možnosť, že dokonca sa nebudete mať kam presťahovať včas v Holandsku, že tá nabudova nemusí byť dokončená včas. Ehm, to určite teda nie je jednoduchá úloha, takéto sťahovanie. Zároveň EMA má začať pracovať na veľmi, veľmi dôležitých témach E, takže chápem, ako e, citlivá môže byť táto otázka, ale predsa len by som rada vedela, či sa pracuje na možnom pláne B, ak napríklad nemôže dôjsť e, fyzicky k presťahovaniu do tejto budovy v Amsterdame k danému dátumu a či sa tým zaoberiate a akým spôsobom. Ak áno, tak nám prosím poskytnite k tomu bližšie informácie a odhľadnúť od tohto stiahovania. Je to veľmi citlivá otázka. E, chcem vám položiť e, e, viacero otázok týkajúca vaš, vašej agentúry. Nadviažem na to, čo spomenuli kolegovia predo mnou. Antimikrobiálna rezistentnosť pre nás ako parlament, obzvlášť pre tento výbor, je to extrémne dôležitá téma. Eh, ktorou sa zaoberáme. Všetci z nás sme v kontakte s viacerými expertami, profesionálmi, ktorí nám poskytujú eh, bližší náhľad na eh, to rozmedzie problému aktuálne, ale aj keď sa pozrieme na štatistiky, vidíme, aký je to veľký problém. Len v EÚ samotnej sa odhaduje, že e, toto už e, stojí 1,5 e, miliardy eur a znižovanie produktivity to nie je naozaj vtip a Varuje sa, že do roku 2050 rezistentné infekcie môžu viesť k veľkým globálnym škodám a predstavať 25 tisíc úmrtí ročne, takže chápete, že toto je pre nás dôležitá téma. Pracujeme aj na správe z vlastnej iniciatíve pre túto oblasť v našom výbore, aby sme jasne e, popísali pozíciu parlamentu, pokiaľ ide o e, rezistentnosť. Takže ako vidíte to vy, akú úlohu pre vašu organizáciu vidíte v tejto téme? E, pacienti, zdravotníci sú veľmi dobrým zdrojom informácií o predpisovaní antibiotík. E, takže ako chcete zvyšovať povedomie o prepojení antimikrobiálnej rezistentnosti a antibiotikami vo verejnom zdraví? A ďalšia otázka, ak smiem, k inej téme. Chcela by som sa teraz e, sústrediť na e, úpravy o klinických skúškach. Ešte len stále čakáme, kedy táto legislatíva vstúpi do platnosti, pretože EMA musí najprv vytvoriť novú databázu. Viete si predstaviť, že toto nariadenie považujeme za veľmi dôležité na stimulovanie nového lekárskeho výskumu, ale aj pre zabezpečenie transparentnosti výsledkov e, skúšok. Takže chcem sa spýtať, ako to vyzerá na EME, pokiaľ ide o toto nariadenie, čo môžeme očakávať a nejaký časový harmonogram, možno pokiaľ ide o túto novú databázu, ktorú máte vyvinúť. A posledná otázka e, k návrhu komisie o Eh, hodnotení zdravotných eh, technológií. Chápem, že M zohráva úlohu v takomto návrhu. Vidíte ju tam aj vy. Ako eh, to vy máte v súvislosti tohto návrhu, ktorý sa sústredí práve na túto tému. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz zastupca z právnej e, rady EMA e za Európsky parlament. Nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem pekne. Ja si myslím, že v súvislosti s Brexitom EMA sa teraz musí zaoberať s e, presťahovávaním do e, Amsterdamu a to predstavuje naozaj pre vedenie mi veľký problém. Ja e, som za to, aby teda išlo hladké presovanie, ale to je naozaj nemožno. Nemôžete predvídať všetko je to obrovská výzva, ktorú predstavuje táto zmena. Aj pokiaľ ide o zloženie EMA, výkon riaditeľ, aj e, správ, e, rada, vrátanie mňa ako zastupcu parlamentu. My E, sa snažíme zo všetkých e, síl správne riadiť tento proces a zabezpečiť, aby EMA ďalej pokračovala vo svojej dôležitej práci pre EU. Jeden bod e, to už zaznel v tejto súvislosti. Veľký problém bakteriálnej rezistentnosti. Toto bude pokračovať. Ďakujem. Chcela by sa vyjadriť komisia. Nech sa páči. could reply on some of the points, you know, that they were raised. But... možno bude jednoduchšie, ak sa vyjadrím až po odpovedi eh, profesora Ráziho. Z pohľadu komisie nie, to nie je možné. E, profesor uzavrie diskusiu, takže ak nemáte žiadne, e, žiadne poznámky, e, môžete nám to povedať. Chcem sa vyjadriť k určitým bodom, obzvlášť pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistentnosť. Ja chcem len ubezpečiť, členov parlamentu, že e, komisia e, toto považuje za jednu zo svojich e, priorít a pracuje sa na akčnom pláne v tejto súvislosti, kde sa venujeme mnohým témam, ktoré s tým súvisia, investície a výskum, pokiaľ ide o nové antibiotika. V EÚ máme systém, E, v tejto súvislosti zároveň si však e, e, uvedomujeme, že kvôli povahe antibiotík by sme sa tiež mali zaberať novými podnikateľskými modelmi, takže snažíme sa poučiť z týchto projektov a toto všetko je popísané v akčnom pláne komisie. Ďakujem. Dobre, Peter, ale e, prosím stručne. Keďže máme teraz ešte trošku času, chcem e, to e, upresniť. Vážení členovia Európskej komisie, pán Reazi, samozrejme sme si prečítali akčný plán a samozrejme sme pozorne počúvali práve, ale je zrejme, že komisia teda e, tu robí určité e, výskumy, bla, bla, bla, ale pred júnom budúceho roka nedostaneme, e, to nepovedie k žiadnemu zákon, e, návrhu legislatívy, pokiaľ sa nepoponáhľate, ale nepoponáhľa sa aj EMA. Keďže Európska komisia už neplánuje žiadne legislatívne návrhy po júni budúceho roka, nedostaneme žiadny legislatívny návrh pre tento problém v eh, tomto období. A vieme teda, že v budúcich eh, troch eh, rokoch tu nebudeme žiadnu legislatívu a preto ďalšie tri roky budú ľudia zomierať, pretože sa nevenujeme tejto oblasti a akčný e, plán nepostačuje, je tam príliš veľa e, prázdnych slov. Generálne, riadis, e, generálne riadis, riaditeľstvo príslušné nevypracovalo ani jeden legislatívny návrh vo svojej oblasti. Jediné, čo nám teraz prichádza na stôl, je sídlo EMA. O tom budeme diskutovať osobitne. Ja očakávam jasné vyjadrenie to teraz nemôže urobiť úradnička Európskej komisie, ale ja očakávam od EMA, od pána Ráziho, že e, jednoducho nemáme teraz e, ešte tri roky času a že e, žiadame od komisie návrh ešte v tomto volebnom období, pretože tento problém jednoducho nemá čas ďalšie tri roky. Ďakujem, ušetrili ste mi čas, chcel som povedať takmer to isté. A teraz už je čas, aby zareagoval Guido Rázi. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť eh, zohľadniť všetky eh, tie otázky a obavy, ktoré zazneli. Neprekvapilo ma to, zdieľam s vami všetky tieto e, obavy. Ja sa vynasnažím poskytnúť vám odpovede, prípadne riešenia, kde je to možné. Začnem téma. Je to e, spoločná e, téma všetkých troch, teda antimikrobiálna rezistencia, keďže to spomenuli všetci E, teda e, toto ostáva prioritou, e, ktorú tu jednoducho budeme mať stále. Ja som mikrobiológ, aby som vám len popísal to, ako som zainteresovaný hlboko do tejto témy, takže aj teda ako bývalý vedec mi toto veľmi leží na srdci. A Okrem oficiálnych e, krokov e, môžeme preť určité kroky v rámci aktuálnej legislatívy a mať vplyv v určitých oblastiach. A ja vám môžem e, povedať, že toto prebieha neustále. Aspoň pokiaľ ide o veterinárnu stránku, máme tu stratégiu veterinárnu stratégiu, ktorá sa práve zaoberá týmto monitorovaním e, v Európe a máme tu už aj určité konkrétne výsledky. Ďalšia iniciatíva, ktorú sme prijali, e, postupuje veľmi dobre, pretože, e, ako ste všetci povedali, ide o veľmi komplexnú záležitosť ktorá má e, veľa e, aspektov, e, podpora výskumu, výroby, trhové príležitosti, ceny. Je to veľmi komplexné. Ale sústreďme sa na naše možnosti vplyvu, teda regulácie, ktoré by mohli veci uľahčovať a nepredstavovať ešte ďalšie E, prekážky už aj tak e, v tom obmedzenom poli pôsobnosti, ktoré tu máme. Neustále sme v kontakte a práve sme mali ďalšie kolo interakcií s FTA, PMTA, pretože ak niečo dobré prichádza z nejakých e, teda orgánov a regulátor, e, regulátory medzi sebou e, nebudú mať zhodu, tak to zase povedie k omeškávaniu. Takže my sa snažíme byť pripravení z našej strany. Vieme, že nové klinické skúšky v tejto oblasti môžu mať tiež prínos určitých technológií, ale tiež potrebujeme mať trošku adaptívnejší prístup na to, aby sme mohli eh, ich hodnotiť a aby tu mohlo dôjsť k pomoci. Eh, snažíme sa tiež posilňovať eh, a podporovať nové, veľmi moderné prístupy vo vede v tejto oblasti. No a potom neustále sa snažíme byť e, v kontakte. Jeden z predstaviteľov MA je naozaj sa snaží o potrebný transfer vedomostí, ktoré sú potrebné e, usmernenia EMA, také návody. To bola požiadavka pani Dali. To je jedna z vecí s obmedzenými právomocami. To je v právomoci členských krajín, aj lekárov. A však snažíme sa neustále podporovať komunikáciu, lepšie využitie je nepredpovediateľné a čo, e, a čo je jasné, ale nemám dodatočné informácie. Pokiaľ ide VHO a OECD, tak ja vám môžem povedať, že EMA každý deň napreduje, získava čoraz viac e, pôdy pod nohami. Nie, nie, nemali by sme strácať čas, ale ten časový rámec definovať neviem Takéto znalosti nemám. Potom ďalej k ďalším e, bodom. Ja chápem, že kľúčová otázka je to, ako môžeme financovať výskum k vakcínam. Ako môžeme riešiť, riešiť vysoké ceny. Toto je mimo nášho priameho vplyvu. My sa snažíme urobiť maximum, aby sme prispeli svojou mierou na priestore, v ktorom operujeme. A to znamená, že prichádzajú postupy a osoby. Máme tu dve úrovne. Jedna úroveň sa snažíme o angažovanosť, aby sme vysvetľovali a mali podstatnejšie dôkazy e, v čase spustenia a my musíme nájsť spôsob podporovať e, zoznamy, aby sme mali e, vytváranie dôkazov, to je jediný spôsob u liekov, pokiaľ ide o schvalovanie, ale samozrejme, že model cenotvorby sa nevyvíja. Naša práca bude, by bola uh, nadarmo. Paralelne nevyvinul by sa nový uh, proces mecenotvorby, už pokiaľ som povedal eh, zapájanie HTA, no, snažíme sa, alebo máme čo najviac spoločných eh, poradenstiev. Toto má veľký ú, ú, účinok, keď eh, sme za rokovacím stolom nezhodneme sa na ničom. Keď však od neho vstaneme, zhodneme sa na 60-70%. Je to povzbudivé, nestačí, to vieme je to však dobrý začiatok. Ako vidíme našu pozíciu potom EMA, e, pokiaľ ide HTA, EPE, väčšina údajov, snažíme sa toto použitie údajov čo najviac zrýchlovať, efektívne a čo najparálnejšie. Ak orgány HTA s nami budú rokovať na začiatku programu, majú právo žiadať o dodatočné e, dôkazy a nehovoriť to opäť až 10 rokov neskôr. My sme otvorení, napredujeme s komisiou, aby sa tak dialo. Podľa mňa je pre nás dobre nemeniť naše um, úlohy. Relatívna účinnosť I bolo by to na, na prospech prieskumu pacientov a trvalej udržateľnosti. Toto však je naše vnímanie interné v EMA. Dúfam, že som zopovedal všetko. Určite ste očakávali viac ak som niečo zabudol, chcem poďakovať za neustalú podporu. Hoď je tu i konštruktívna kritika, ale vždy hľadanie riešení a pomoc. Je to ocenenie v práce v EME, EMAT, tak toto chápem. Ešte k budovám. Dobre, že tu máme ešte podpornú pamäť. Budovy. Amsterdam bude mať novú budovu, ktorá sa e, postaví na základe plánu pripraveného v apríli. V 2018 e, nová budova, časť budovy, celá budova až v novembri 2019. dočasné do, dovtedy dočasná budova. Pracujeme v dvoch tímoch, je to tvrdá práca. Jeden z tímov je stále v Amsterdame, holandský tím zase v, e, u nás v agentúre. A vieme, očakávame na ďalšej zasadnutí riadiacej rady v stredu, že budeme mať prvé e, oficiálne kroky a plán B Musíme to preplánovať až do plánu Z. Ďalšie kroky sa dajú spustiť len keď prvý plán nebude vyjasnený. To je všetko, čo vám môžem povedať v tejto, v tejto fáze. Ešte sa pozerám na pomocné zápisky. E Ďalšia téma, e, pokiaľ ide o e, časový harmonogram týkajúci sa regulácie. Nemáme iný plán než v júni. Neustále monitorujeme. Tu máme aj podporu, neustálu podporu komisie. Vchádzame do fázy, kde celá konštrukcia týchto databáz e, nadobúda tvary, to znamená určitá miera složitosti je tu e, zjavná, keď sa testuje, tak treba naozaj si zvážiť, že to je najobrovskejší e, postup pracovný workflow. Tr- nariadenia o transparentnosti, o ochrane údajov a element takisto obchodného tajomstva. To musí byť v súlade s funkčnosťou nad rámec tých 28 systémov, ktoré tu musia spolupracovať. Keď prejdeme k tým e, užívateľským testom, môžeme očakávať určité funkčné problémy, aby sme uspokojili členské krajiny. Tie môžu mať dosť rozdielne očakávania. Okrem toho, ak aj keď budeme fungovať, mnoho členských krajín môže byť ešte, ešte nepripravených, pretože na určitej úrovni rozhodovania sa nedovršili rozhodnutia s tým workflowom regionálne, národné a tak ďalej. Takže toto samozrejme, na toto sa nespoliehame, snažíme sa urobiť maximum a ušak očakávame, že keď budeme testovať ten systém, môžu sa objaviť ďalšie požiadavky. časový limit sa nezmenil. To, čo môžeme očakávať, bude pravdepodobne vyjasnené v týždňoch, ktoré nás čakajú. Dúfam, že som na nič nezabudol. Uh, thank you, professor. Ja len môžem povedať, že vám želáme veľa šťastia a keďže nemáme ďalší bod na programe, Poviem len, že budúce stretnutie bude 11. januára v Bruseli. Ďakujem vám všetkým za prítomnosť.